pustiť. Musia to byť členské štáty, ktoré takéto pravidlá budú v ich krajinách uplatňovať. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pani predsednička. Týmto sa rozprava končí. Ctení kolegovia, ctené kolegyne, ako ďalší bod máme spoločnú rozpravu o lesnom hospodárstve. Týka sa to krajiny Kamerúna Konžská republika. Je tu odporúčanie od pána Žadoa, kde sa hovorí o dohode medzi EÚ a Kamerunom o práve v lesnom hospodárstve. Tento istý autor, tento istý poslanec pripravil aj dohodu medzi EÚ a Konžskou republikou o právnom a lesnom hospodárstve a sú tu aj otázky na komisiu, a otázky predložili viaceré politické skupiny, čiže v tomto bode sa budeme všetkým týmto spomenutým bodom venovať. Čiže ako prvý dostane ako spravodajca pán slovo Žado, máte slovo 6 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, ctení kolegovia, ctené kolegyne, Najprv by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali ohľadne tejto problematiky. Všetky poslanecké skupiny eh, v tomto parlamente zaujali rovnaké stanovisko a chceli sme sformulovať ústnu otázku a predložiť aj uznesenie k týmto partnerstvám, pretože podľa nás je táto téma veľmi dôležitá. Viete dobre, že les ako taký sa stále zmenšuje a každé dve sekundy sa e, vykinoží toľko stromov ako napríklad dve futbalové ihriska. Čiže za, ne, za jeden rok je to také množstvo stromov ako v celom Grécku. Čiže to je dramatické, pretože týmto sú ohrozené viaceré druhy živočíšne, čiže fauna aj flóra. A to sa týka predovšetkým tropických lesov, ktoré sú týmto ohrozené. A tam sa nachádza e, polovica endemických druhov na celej Zemi. A takisto to súvisí aj s klimatickými zmenami. Vy e, ničenie lesov prispieva takmer tretinou na zmeny klimatické, ktoré tu máme. Týmto sú ohrozené celé 100 tisíce ľudí, ktorí, ktoré či už žijú v lese, alebo sú závislé od lesohospodárstva. Lesohospodárstvo ako také lesohospodárstvo ako také je niekedy označované ako príčina vylesňovania. V Kongu sa mm, vylesňujú územia častokrát aj ilegálne. Na celom svete sa vylesňujú územia až 20 ilegálne. A tieto dohody na dobrovoľnej páze, ktoré sa uzatvárajú, ktoré sme v rámci výboru pre zahraničné záležitosti prijali, v rámci pripomienkového konania môžu v súčinnosti s postupmi, ktoré zabezpečuje Lisabonská zmluva, môžu byť preskúmané, ale v každom prípade je možnosť odpovedať na ne buď áno alebo nie. Čiže nemôžeme ísť do väčších detajlov pokiaľ ide o tie otázky, ktoré by v parlamente sme chceli mať zodpovedané a ktoré by sme chceli položiť aj komisárovi. Čiže je veľmi dôležité, aby sme mohli vysledovať, aby sme mali v týchto aby sme mali v týchto dohodách e, ukotvenú vysledovateľnosť zo strany tých inštitúcií, ktoré sú zodpovedné. A tieto inštitúcie by skutočne mali podporovať e, politiku lesohospodárstva Ide to predovšetkým o také krajiny ako Komerún, Kamerún, Konžská republika a Brazília. Parlament rozlišuje, pokiaľ ide o otázky, ktoré sú tu kladené, medzi legálne vyťaženým e, e, drevom a trvalo udržovateľne spravovanými lesmi. Čiže aj keď sa drevo ťaží legálnym spôsobom, to ešte neznamená, že to je v prospech udržania e, lesných plôch. Preto by som sa chcel spýtať, ako chce komisia zabezpečiť to, aby skutočne sme postupovali tým správnym smerom, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo. A ako vieme, rok 2011 je rokom lesov. Musíme tieto otázky brať veľmi vážne a musíme e, to zobrať aj do súvisu, pokiaľ ide o výsledky konferencie v Kankúne a musíme samozrejme pristúpiť aj k opatreniam, pokiaľ ide o obchodovanie s drevom a nesmieme podporovať ilegálne obchodovanie s drevom. Čiže očakávame odpovede komisie, aj pokiaľ ide o e, pohonné látky vyrábané z bioproduktov. Potrebujeme posilniť evaluačné kritéria, ktoré sa týkajú biobenzínu. Čiže dôležité sú pre nás tieto dohody. Vieme, že obsahujú veľa pozitívnych elementov, vieme, že nás primeli k tomu, aby sme podporili uh, otázky, ktoré si kladie aj občianská spoločnosť, ale nie je to vôbec jednoduché. Preto si myslíme, že tieto dohody, ktoré sme predložili, sú určitým úspechom v tejto oblasti. Ale ešte stále sú tu otázky a určité problémy, ktoré by sme chceli, aby pán komisár zodpovedal. Pán komisár, ste pripravení byť tu každých 6 mesiacov a odpovedať nám na naše otázky 6 mesiacov po podpísaní takýchto dohôd a dbať o to, aby sa tieto dohody skutočne uplatňovali? pretože jedna vec je podpísať niečo a odsúhlasiť niečo a druhá vec je to potom implementovať. Nám skutočne ide o to, aby občianská spoločnosť mala e, participáciu aj pokiaľ ide o implementáciu takýchto dôhod. Občianská spoločnosť predovšetkým v týchto krajinách, kde vôbec nie je jasné e, zorientovať sa kvôli korupcii, ktorá tam prevláda, aby skutočne ste vy boli tí a komisia, ktorú zastupujete, ktorí poukážu na určité nezrovnalosti, ak sa nebude v týchto krajinách postupovať takým spôsobom, ako sa má. Takisto by sme chceli, aby sa uverejňovali aj vyhodnotenia postupu a aby sme mali koherentnú politiku v lesohospodárstve ako takom. <clears throat> pokiaľ ide napríklad o legálny predaj a obchodovanie s drevom. Skutočne by sme chceli mať vecné stanovisko komisie k týmto problémom. A potrebujeme určité finančné prostriedky, ktoré by súviseli aj s paralelnými nástrojmi, ktoré potrebujeme na podporu. Teraz eh, prichádzame k tým, ktorí pripravili otázku a teraz je tu pani Birda Koprva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem, pán komisár. Tropické pralesy Kamerune sú veľmi cenné a musíme uvítať túto dohodu, túto dobrovoľnú dohodu. Lesy nepatria iba ľudu týchto krajín, ale sú aj súčasťou ekosystému celej planéty. Sú dôležité pre systémy pre uchovanie života zabrániť odlesňovaniu. Jeden zo spôsobov, ako by sme mali bojovať proti klimatickým zmenám a vlády v rôznych štátoch to robia celé roky. Treba poblahoželať vládam týchto dvoch krajín, že boli také odvážne a podpísali túto dobrovoľnú dohodu s Európskou úniou. No bude veľmi ťažké uplatniť túto dohodu. My vieme, aké je to ťažké na našom vlastnom kontinente. Ale je tu vôľa a budeme radi, keď sa nám to podarí. Momentálne množstvo dreva, ktoré sa nelegálne dováža do Európskej únie, tvorí takmer jednu petinu drevarských výrobkov na našom trhu. Napriek tomu, že vlády sa snažia proti tomu bojovať. Miestni ľudia sa zapoja do tohto boja. Takisto občianske spoločnosti v týchto krajinách. Musíme sa postarať o to, aby ich práva boli vypočuté. A nakoniec ľudia stratia najviac, keď zmiznú tropické lesy. Toto odlesňovanie je riadené neutíchajúcim hladom po drevarských výrobkoch v našich domácnostiach, ale mali by sme si ceniť drevo, pretože rastie veľmi dlho a trvá dlhé roky, kým vyrastie až do svojej zrelosti. Musíme bojovať proti odlesňovaniu, ale zároveň musíme zastaviť nelegálny trh s drevom na svete tieto dohody môžu viesť k tomu, že sa zvýšia ceny dreva. A nemali by sme proti tomu namietať. Drevo totiž to je obmedzený zdroj a ľudia, ktorí sú ochudobňovaní o toto drevo, vedia, aké je to drevo pre nich cenné. Sú ušami a očami pre nás a mali by nám hovoriť o tom, čo sa deje v týchto lesoch. Tieto zmluvy sú veľmi dobré pre planétu, pre Európsku úniu a pre naše partnerské krajiny. Musíme sa postarať o to, aby tieto dohody fungovali a aby sme riešili akékoľvek porušenia týchto zmluv. Potom budeme hľadať ďalšie krajiny v Afrike, v Južnej Amerike, v Ázii a pokúsime sa s nimi čo najskôr podpísať podobné dohody. Teším sa na spoluprácu s vami pri dosahovaní tohto cieľa. Ďakujem veľmi pekne. A teraz David Martin, 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som poďakovať Jadovovi za vynikajúcu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Naozaj sme všetci spolupracovali veľmi dobre a dosiahli sme zhodu. Dohody s Kongom a s Kamerunom spolu s Ganou znamenajú, že niektoré z najzrazniteľnejších lesov v Európe sú teraz pokryté týmito dohodami. Ako už povedali obaja predrečníci, treba iba uvítať existenciu týchto dohôd. Treba bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s drevom. Tieto zmluvy nám takisto poskytujú lepšie riadiť existujúce lesy a dúfajme, že nám podarí aj zvýšiť transparentnosť a bojovať proti korupcii v lesníctve. A táto korupcia je veľmi rozšírená v Afrike, žiaľ. Kým vítam tieto dohody, musím vyjadrať určité obavy. Hlavne tri. V prvom rade nebezpečenstvo pri dohode takéhoto rámca je, že to vyzerá ako keby sme ponúkali takýto veľký rámec pre vykoristovanie a využívanie našich lesov. Obávam sa, že napriek tomu bude dochádzať k odlesňovaniu, teda presne k tomu, čo chceme zabrániť. Musíme sa postarať o riadenie našich zdrojov a súhlasím so spravodajcom v tom, že mali by sme sledovať túto situáciu a pravidelne hovoriť o tom, ako sa naplňa táto dohoda. Po druhé, miestni ľudia, ktorí sú často obeťami využívania lesov by mali byť partnermi takejto dohody. V Kongu by mali prijať zákon, ktorý zaručuje práva pôvodného obyvateľstva. Mali by sme byť naďalej v kontakte s vládou, aby tlačila na prijatie takéhoto zákona v Kongu. Po tretie, a v tom súhlasím s Catherine Bearder, že potrebujeme aj príslušné finančné prostriedky, aby sme mohli uplatňovať túto dohodu. Nech je dohoda akokoľvek pekná na papieri, keď nebudeme mať finančné prostriedky, aby sme ju uskutočnili, bude to iba kus papiera. Zatiaľ tam nie sú nejaké finančné balíky, ale je na nás, na komisie, a na parlamente, aby sme do rozpočtu zakomponovali príslušné prostriedky na fungovanie tejto dohody. To znamená, že potrebujeme peniaze na to, aby sme overovali legálnosť dreva, ktoré prichádza do Európskej únie. Potrebujeme vyškoliť ľudí, ktorí fungujú v teréne a takisto potrebujeme finančné prostriedky, aby sme monitorovali všetky stupne pri výrobe a predaj dreva. Aby som to teda zopakoval, toto sú dobré dohody, ale tak ako v prípade všetkých dohôd, budú závisieť od vôle jednotlivcov, mimovládnych organizácií, krajín, ktoré podpísali tieto dohody a ich vlád. Tieto dohody by mali viesť k lepšiemu správaniu našich lesov a teda našich zdrojov, ale keď sa tá dohoda uberie zlým smerom, tak celá situácia sa môže zvrátiť a môže mať veľmi škaredé dôsledky. Ďakujem pekne. Teraz bude hovoriť Joe Higgins 2 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, páči sa mi všeobecný prístup Janika Čadova k tejto dohode odporúčam všetky dohody na ochranu dažových pralesov na našej planete. Ak to povedia aj k ochrane pôvodného obyvateľstva, ktoré žije v týchto lesoch, tak takáto dohoda je dobrá. Treba povedať, že republiky Kongo aj Kamerun majú opresívne vlády, aj Transparency International spomína Kamerun vo svojej správe a e, v Kongu dochádza k utlačaniu niektorých častí obyvateľstva, napríklad pygmejov nedávno prijali nový zákon a musíme počkať a uvidíme, čo priniesie tento nový zákon. Hovorí sa tu aj o korupcii a vykoristovaní robotníkov. A odlesňovanie vo veľkej miere ohrozuje živobytie pôvodného obyvateľstva. Preto Európska únia žiada, aby lesy boli pod demokratickou kontrolou a aby nedošlo k utlačovaniu pôvodného obyvateľstva žijúceho v týchto lesoch. Nelegálne odlesňovanie súvisí s chudobou v týchto krajinách. E, niektoré krajiny by mali veľmi veľa chudobných obyvateľov, ktorí by umreli od hladu, keby nelegálne neťažili drevo. Toto odlesňovanie súvisí ale aj s chudobou ďalších krajín. Nie sú to len skorumpované elity, ktorí ťažia z tohto odlesňovania. Treba myslieť aj na tých robotníkov, ktorí tam žijú. A mali by si zobrať príklad zo svojich bratov a sestier v Tunisku a mali by aktívne bojovať proti odlesňovaniu, ktoré im najviac škodí v konečnom dôsledku. Ďakujem veľmi pekne a teraz Daniel Kaspari tiež dve minúty. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Vážení kolegovia, viaceré krajiny v Afrike podpísali dobrovoľnú dohodu s Európskou úniou. Európska únia žiada e, zodpovedné spravovanie lesov, predovšetkým zavedenie systémov kontroly pôvodu dreva. Čo je pre mňa mimoriadne dôležité, je zlepšenie transparentnosti a prevencia ničenia životného prostredia. Ak sa nám to podarí zaviesť, tak sa nám podarí zlepšiť celkovú situáciu. Európska únia sa zaviazala aj pri vybudovaní drevarských kapacít e, pomôcť. A sú tu potom ďalšie dva body, ktoré chcem uviezť. Dobrovoľné dohody vychádzajú z toho, že treba ukončiť nelegálne odlesňovanie, nelegálny predaj takto získaného dreva, pretože lesy sú mimoriadne dôležité na znižovanie obsahu CO2 vo vzduchu. Po druhé, veľkoplošné odlesňovanie nie je zodpovedné a môže viesť k ďalšiemu poškodzovaniu ďalších lesov a to bude mať mimoriadne dôsledky pre celý svet. Preto tieto dohody sú síce malý krok, ale správny krok. A súhlasím s tým, čo povedali moji predrečníci. Ďakujem spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu a naozaj by som ho naozaj veľmi rád, keby sme e, postupili vpred s ďalšími takýmito dohodami, aby sme trošku prispeli k zlepšeniu celého nášho svetu. Dobre, a teraz nech sa páči, pán Pibalks, máte slovo. Prezident. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia, mal by som začať e, tým, <clears throat> že by som sa mal poďakovať pánovi Žado e, ako spravodajcovi za jeho podporu, pokiaľ ide o presadzovanie týchto dohôd s Konžskou republikou a s Kamerunom. Dúfam, že e, naozaj e, budú tieto dohody odsúhlasené a takisto by sme chceli ako parlament povzbudiť, e, chceli by sme, aby ste ako parlament povzbudili Kongo aj Kamerún, pretože pokiaľ ide o nezákonnú ťažbu dreva, je to skutočne veľký problém Nezákonná ťažba dreva, to je len to viditeľné, to, čo vidíme, ale chceli by sme v podstate naozaj začať e, s správnym e, hospodárením s lesnými zdrojmi na celom svete. Áno, môžem vám povedať, že som pripravený e, naozaj konať podľa vašej výzvy. Každých 6 mesiacov predkladať správu a monitorovať o tieto dohody. Podľa môjho názoru je toto vlastne jediná možnosť, ako správne hospodáriť s týmito e, zdrojmi, pretože ak sa tam to nepodarí, nebudeme úspešní. Pokiaľ ide o tieto partnerské krajiny, preberajú na seba veľmi veľa e, záväzkov, <laughs> ale jedným z tých najdôležitejších je zabrániť vlastne e, tomu, aby sa mohlo nezákonne e, ťažiť drevo. A samozrejme, že toto by malo vlastne e, takisto chrániť domorodé obyvateľstvo a pra- zabraňovať klimatickým zmenám. Takisto je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ ide o tropické drevo, Európska únia je skutočne jedným z najdôležitejších trhov. To znamená, že ten náš prístup k tropickému drevu je mimoriadne dôležité, pretože 20 vlastne E, toho dreva, ktoré sa tu objaví v EÚ, e, je drevo, ktoré je z nezákonných zdrojov. A preto by sme mali trvať na tom, že tie zdroje musia byť skutočne e, legálne. Ide nám samozrejme o to, aby sme prispievali k zlepšeniu našej klímy. A často sa hovorí o tom, že musíme platiť za to, aby sme chránili lesy. A toto by malo samozrejme platiť, ale vyžaduje si to kopu záväzkov zo všetkých strán. Chcel by som odpovedať na niekoľko otázok, ktoré ste mi položili. Pokiaľ ide o presadzovanie tohto zákona a implementáciu, eh, bude to spoločná implementačná komisia, ktorá bude monitorovať tieto dohody, ktorú zriadíme a takisto zriadíme nezávislý audit, ktorá, eh, ktorý bude v podstate eh, hodnotiť efektívnosť a budú vypracovávané každoročné správy. Tieto budú samozrejme zverejňované a budú prirodzene k dispozícii aj Európskemu parlamentu. A pokiaľ ide o túto našu prípravu týchto dobrovoľných partnerských dohôd, samozrejme, že sme chceli v podstate sa zamerať aj na ochranu e, domorodého obyvateľstva. Chceli by sme zriadiť komisie, ktoré budú vlastne e, kontrolovať, akým spôsobom sa toto všetko implementuje v nadväznosti na domorodé obyvateľstvo. A chceme samozrejme mať k dispozícii informácie zo všetkých strán, vrátanie občianskej spoločnosti, vrátanie domorodých komunít. Samozrejme, že medzi rokmi 2002 až 2008 Európska únia dala 504 miliónov e, euro na eh, lesné hospodárstvo v rozvojových krajinách. Komisia doteraz eh, ďalších 35 miliónov vlastne eh, minula na podporu lesov vo všeobecnosti a ďalších 35 miliónov vlastne minieme v období od roku 2009 do roku 2013. Samozrejme, že ja mám sedem eh, pracovníkov, ktorí eh, sa práve zaoberajú týmito otázkami. Eh, spolupracujú veľmi úzko s Európskym inštitútom pre lesné hospodárstvo a s ďalšími organizáciami. Samozrejme, že nezákonné No, ťažbu e, považujeme za jednu, jeden z najväčších problémov, pretože skutočne chceme, aby sa takýmto spôsobom lesy nezneužívali. A pokiaľ ide o dohodu, ktorá bola podpísaná v Kankune, ide nám o zabraňovanie degradácie lesov a úzku spoluprácu s rozvojovými krajinami. Pokiaľ ide o tieto dobrovoľné partnerské dohody, chceli by sme skutočne patričným spôsobom riadiť a viesť e, e, takúto prácu a podporovať e, dobre snahy v domorodých komunitách. Ja samozrejme súhlasím s návrhom rezolúcie, pretože som presvedčený, že komisia by skutočne mala takéto uznesenia podporovať a pokiaľ ide o otázky ľudských práv, samozrejme, že sú stále stredobodom pozornosti. A môžem vás ubezpečiť, že komisia si je veľmi dobre vedomá mnohých otázok v nadväznosti na naše eh, vzťahy s rôznymi partnerskými krajinami. Partnerské krajiny sa musia tiež angažovať. Bez skutočnej angažovanosti zo strany partnerských krajín nemôžeme naozaj eh, patričným spôsobom ochraňovať lesy. Veľmi dobre viem, že toto je, eh, tak povediac, počiatočný krok, ale um, musíme takýmto spôsobom začať. Nechceli by sme spraviť uh, zlé kroky, kroky nesprávnym smerom, ale uh, myslím si, že toto je presne tá správna cesta. Možno, že neponúkneme všetky riešenia, ale rozhodne je to tá správna cesta, ktorou sme sa vydali. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. V prvom rade sa chcem poďakovať, uh, sa chcem chcem ospravedniť eh, dvom kolegom, ktorí eh,